vyvíjať snahu a podporovať ľudí v budovaní mierových, mierových podmienok. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto končíme túto diskusiu. Mám tu 6 návrhov uznesení, aby sme to konkrétne uh, ukončili. Hlasovať sa bude vo štvrtok o 12. Teraz máme na programe správu pána Sela o uplatňovaní usnesení šengenskej dohody v Bulharsku a Rumunsku. Dobrý deň, pani komisárka. A teraz dám slovo pánovi Karolosovi Solosovi eh, na minútu a pol. Obrigado, senhora presidente, senhora komisária. Eh, príjemné popoludne, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, e, kolegovia z rady. Ja mám 6 pripomienok. V prvom rade k posilneniu Schengenu. Voľný pohyb osôb je e, jednou, jedným z hlavných a najväčších prínosov Európskej únie. Schengen je jednoducho obrovským úspechom EÚ a preto sme aj my medzi tými, ktorí sa domnievajú, že ho netreba oslavovať, ale práve naopak posilňovať. A podporovať. A ja by som k tomuto chcel zdôrazniť to, čo pani komisárka Malmström povedala k tomuto e, pred nejakým časom. E, Schengen momentálne má 28 členov, 25 členov Európskej únie a troch pridružených členov a ehm, hranice tejto oblasti e, majú dĺžku 42 673 km na mori, 7721 km na zemi, a vnútri tejto oblasti že 400 miliónov občanov. Um, odstránenie kontrol na hraniciach vyžadovalo veľkú mieru dôvery medzi členskými štátmi a táto dôvera tá je podporená výmenou informácií prostredníctvom systému SIS, dobrou, dobrou e, spoluprácou policajných zložiek, ako aj kvalitnými kontrolami na vonkajších hraniciach. Skrátka, úspech šengenskej e, oblasti závisí od každého jedného členského štátu um, a ktorý sa v tejto oblasti nachádza. Ak sa e, oslabí Schengen, tak sa zníži aj dôvera v Európsku úniu a naruší sa dôvera, v, e, dôvera medzi jednotlivými členskými štátmi. V postupoch Schengenu existujú určité pravidlá, ktoré musia byť jasné a transparentné. Pra- krajiny by mali e, splňať všetky šengenské kritériá a existuje určité pemzum kritérií, ktoré boli požadované od predchádzajúcich záujemcov vstup do šengenskej oblasti. Nič viac, nič menej. Toto treba požadovať aj od nových členov. Ďalej transparentnosť. Transparentnosť je veľmi dôležitá a e, aj popri požiadavke bezpečnosti treba naďalej zvyšovať transparentnosť. A tu musím povedať, že rada sa nie vždy z hľadiska transparentnosti správala korektne voči Európskemu parlamentu. Neboli sprístupňované napríklad z hodnotiacej správy. Tento problém sa podarilo obísť len vďaka dobrej vôli e, veľvyslancov Rumunska a Bulharska, ktorí požiadali o odtajnenie týchto správ na pôde rady, aby mohli tieto správy byť sprístupnené aj poslankyňam a poslancom parlamentu, vďaka čo čomu sme sa mohli oboznámiť s obsahom týchto správ a so závermi. Takže ešte raz, rada na nešťastie zase raz preukázala nedostatok rešpektu voči Európskemu parlamentu. Miera transparentnosti sa e, prejavuje aj v problémoch, ktoré sú spomínané v správach. Hodnotiaci výbor sa snažil um, preskúmať, či dve krajiny, o ktorých teraz hovoríme, teda Bulharsko a Rumunsko, sú pripravené na vstup do šengenskej oblasti, na kontrol na vonkajších hraniciach, na zrušenie vnútor, e, kontrol na vnútorných hraniciach. Po piaté, európske občianstvo. My hovoríme o veľkej hodnote, ktoré európske občianstvo, ktorú európske občianstvo má pre občanov EÚ od svojho vstupu do EÚ Rumunsko a Bulharsko e, legitímne požadujú, aby ich občania boli občanmi Európskej únie a to so všetkými právami, aj s právom voľného pohybu v rámci šengenskej oblasti. Takže e, my teraz hovoríme o e, európskom občianstve, ak, ak teraz rokujeme o rozširovaní a posilňovaní šengenskej oblasti. A po šieste je jasné, že týmto krajinám treba poďakovať a poblahoželať za všetok pokrok, ktorý sa im podarilo vykonať e, na ceste k e, členstve v šengenskej oblasti. A toto všetko, e, tieto pozitívne zmeny vyplývajú tak zo správ, ako aj z našich návštev. By som chcel poďakovať kolegom z Rumunska a Bulharska, ktorých tu máme a ktorí nás sprevádzali počas návštev v teréne. E, myslím, že sa vytvorili veľmi dobré vzťahy, myslím, že e, rada zaujme pozitívne stanovisko a dúfam, že toto stanovisko ako také bude odhlasované e, aj tu na pôde parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúci a Teraz by som chcel dať slovo členke rady, pani komisárke Jerry, pardon, nie pani komisárke, ale členke rady, pani minister Kedery. Vážené poslankyne, poslanci, vážená pani komisárka, je pre mňa mimoriadnou cťou zúčastňovať sa na rokovaniach o rozširovaní šengenskej oblasti o dve krajiny, Rumunsko a Bulharsko. Toto bola jedna z hlavných priorít maďarského predsedníctva a ja som veľmi rada, že Teraz e, Bulharsko a Rumunsko získali pozitívne hodnotenie v, vo väčšine bodov technickej pripravenosti na vstup do šengenskej oblasti. Vítame tiež skutočnosť, že hodnotenie, e, ktoré vypracoval tento parlament, dospelo k podobným záverom. A ja by som chcela osobitne poďakovať za prácu spravodajcovi pánovi Carlosovi Coeliovi za veľmi profesionálny a napriek tomu osobný prístup. Chcela by som sa teraz však odchýliť od protokolu a uviesť niekoľko historických údajov. E, pri vstupe Maďarska a ďalších e, stredoeurópskych štátov do Európskej únie a do Schengenu e, bolo prerušené a oddelené technickými problémami pri nasadzovaní šengenského informačného systému vo verzii 2, tak vtedy vtedajšie portugalské predsedníctvo prišlo s veľmi kreatívnym a um, pekným e, a elegantným riešením. Ja by som chcela poďakovať e, pánovi López Aguilar aj ostatným členom výboru LIBE za e, vyriešenie tohto problému. Maďarské predsedníctvo sa preto teraz maximálne snažilo túto vec doviesť do zdarného konca. My sme dospeli k názoru, že je potrebné neustále riešiť výhrady niektorých členských štátov voči procesom, ktoré e, fungujú v šengenskej oblasti a preto pred, e, maďarské predsedníctvo predložilo e, otázku pristúpenia Rumunska a Bulharska do šengenskej oblasti na radu, ktorá sa konala 24. a 23. 23. a 24. februára tohto roku pričom sme sa snažili získať eh, súhlas všetkých členských štátov so vstupom týchto dvoch krajín za podmienok, ktoré boli priateľné. Aj Bulharsko, aj Rumunsko podnikli zásadné kroky, ktorými eh, chceli eh, priblížiť svoje politiky a svoje postupy štandardom Schengenu a štandardom Európskej únie v oblastiach ochrany údajov, policajnej spolupráce, kontroly vonkajších pozemných, vzdušných a námorných hraníc a správnou implementáciou e, procedúr systému SIS a SIREN. Zároveň e, boli rokovania s Bulharskom a Rumunskom uzavreté v marci vo všetkých kapitolách s pozitívnym výsledkom a po vypracovaní e, správy a schválení tejto správy na príslušnej pracovnej skupine rady predsedníctvo vypracovalo závery z hodnotiaceho procesu, ktoré predložilo, teda plánuje predložiť na Radu Jai 9. júna. Ja viem, že pre väčšinu z vás toto bude dobrá správa, <laughs> nielen pre poslanky a poslancov z Bulharska a Rumúnska, pretože Vstup týchto dvoch krajín do Schengenu bude e, znamenať veľmi významný krok a približenie týchto dvoch krajín k Európskej únii. E, podarilo sa v týchto krajinách zaznamenať e, významné zlepšenie vo všetkých parametroch, ale šengenské hodnotenie sa vykonáva vo všetkých ostatných krajinách Schengenu. Ja vás môžem ubezpečiť, že aj v prípade Bulharska a Rumunska budeme pravidelne informovať o krokoch prijatých na odstránenie konštatovaných nedostatkov. E, tieto opatrenia sa budú zameriavať najmä na posilnenie e, kontrol na vonkajších hraniciach a skvalitnenie policajnej a e, pohraničnej spolupráce a tiež e, na otázku vydávania víz. E, keď pán Coelho svoju správu keď sa mu podarí ju schváliť alebo nechať ju schváliť tu v parlamente a rada odhlasuje túto záležitosť jednomyselne, táto naša činnosť dospeje k úspešnému koncu a ja dúfam, že a bude e, možné už v septembri zvažovať ďalšie konkrétne kroky. Takže vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, správa, ktorú spravodajca vypracoval, sa týka aj prístupu k utajovaným dokumentom. Toto pán spravodajca spomenul vo svojom úvodnom príhovore a toto bola veľmi dôležitá otázka pri riešení týchto materiálov. Prístup Európskeho parlamentu k utajovaným e, dokumentom je jedna z nedoriešených vecí v medziinštitucionálnych vzťahoch, ktorú sa maďarské predsedníctvo snažilo vyriešiť. E, my sme sa dohodli na určitom riešení, s delegáciou Európskeho parlamentu a bolo e, implementované riešenie, ktoré však nie je finálne a bude vyžadovať, bude vyžadovať ešte nejaký čas. Maďarské predsedníctvo však už na začiatku svojho polroka začalo hľadať e, konečné riešenie e, bez toho, aby sa e, bez toho, aby sa odkladal vstup Bulharska a Rumunska do šengenskej oblasti. A domnievame sa, že by rada mohla dať svoj súhlas na sprístupnenie dokumentov podobným spôsobom, ako sa to udialo aj teraz, teraz pre sprístupnenie parlamentu. Maďarské predsedníctvo je presvedčené, že rozšírenie šengenskej oblasti o Bulharsko a Rumunsko teraz, keď tieto dve krajiny splňajú všetky technické aj právne požiadavky a podmienky, e, bude príspevkom pre tento projekt šengenskej spolupráce a pre Európu ako celú, pretože bude možné cestovať od Černého mora po Atlantik bez akýchkoľvek kontrol a bez toho, aby e, vám kontrolovali pás. No a my si uvedomujeme, že slobodný pohyb osôb je jedným zo základných práv Európskej únie. Je to jedna z vecí, ktorú naši občania vnímajú veľmi citlivo a veľmi konkrétne. Je to vec, ktorú by sme sa mali snažiť zachovať. Ďakujem pekne, pani Giori. A teraz v mene komisie pani Malmström, pani, pán predseda, vážení poslanci, Schengen je fantastický úspech. Je to najväčší dar, ktoré európske inštitúcie dali občanov e, z Fínska do Portugalska možno cestovať bez toho, že by ste sa zastavili na akékoľvek hranice. A nedávne diskusie o znovu zavedení e, hraníc by sa mali zastaviť. E, už pri mnohých príležitostiach sme diskutovali, ako posilniť Schengen a aby sme ho neoslavili, potrebujeme viac a nie menej Európy. Potrebujeme lepšiu reguláciu, lepšie nástroje a lepšie usmernenia a odporúčania, ako interpretovať šengenské aky. A o tom sa bude diskutovať s členskými krajinami na rade tento týždeň, ale tiež e, koncom júna. Chcela by som zabahožľať Rumunsku a Bulharsku k značnej snahe, ktoré, ktorú vyvinuli. Videli sme, že skutočne urobili veľa ťažkej práce a jedna z, výhodov, z výhod e, prichádzať neskoro, keď niekto príde neskoro, je tá, že disponuje poslednou technológiou. A táto práca rumunská a bulharská vykonaná nedávno e, je toho dôkazom a ja chcem im k tomu zablahoželať. Viedlo to k tomu, že obe krajiny splňajú technické kritéria Schengenu a ukázalo sa, že si zaslúžia dôveru Európskej únie. Takže komisia víta túto správu, prácu e, Rumunská a Bulharská. Chcem poďakovať pánovi Koľovi, ako aj tieňovým spravodajcom za túto správu a za ich prístup. Komisia vždy bola toho názoru, že nie je tu e, prepojenie medzi e, Sibinským mechanizmom a prístupom do Schengenu, ale vieme, že prístup do Schengenu je založený na dôvere. A dôvera alebo nedostatok dôvery bola na diskusii minulý týždeň, čiže odstranenie hraničných kontrol s Bulharskom a Rumunskom nie je založené len na technických kritériách, ale aj na dôvere a na nešťastie táto dôvera tu ešte nie je vytvorená. Preto je veľmi dôležité, ako povedalo predsedníctvo, pracovať s členskými krajinami a nájsť rýchle riešenie na tieto problémy, aby sa hranice odstránili čo najskôr. To musí byť priorita. Rada ktorá má k tomu, čo povedať, definovala rámec s, ras, s jasným harmonogramom e, tak, aby Rumunsko a Bulharsko našli cestu vpred, ukázali, že sú pripravené pristúpiť do Schengenu, urobili potrebné kroky a dúfajme, že tu bude už čoskoro možné dosiahnuť pokrok a že tu bude čoskoro rozhodnutie rady. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz uh, rečníci v mene politických skupín. uh, eh, Najskôr Diaz Demer na dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem zablahoželať pánovi Koelhovi, pretože Pán Koelio postupoval rigorózne, tak ako vždy predtým. Uh, Bulharsko a Rumunsko sú dve krajiny, ktorým ja osobne dôverujem. A uh, uh, hoci uh, tie pravidlá, ktoré boli stanovené, teda skvalitnenie fungovania justície, to nebol žiadny darček. A, tak ako povedali aj a, pani ministerka, aj pani Malmstrom, sú to podmienky, ktoré treba splniť, aj technické, aj právne podmienky. Ale sú tam aj iné kritériá, a, ktoré neboli len technického charakteru, charakteru alebo len, len právneho charakteru tieto sú v e, piatom bode Ja ide konkrétne o ochranu, ochranu osobných údajov. Tu treba splniť e, šengenské pravidlá, e, teda boli splnené aj princípy policajnej spolupráce, vydávania víz, ochrany vonkajších hraníc, hraníc tak námorných, vzdušných ako aj pozemných a takisto e, tieto dve krajiny splňajú podmienky prístupu k systémom SIS a Sirena. Preto by tento parlament mal e, vydať jednoznačný signál e, rade a to e, stálemu zastúpeniu e, piatich krajín, ktoré teraz nebudem spomínať, ale e, tieto krajiny e, nám spôsobujú ťažkú hlavu. Schengenský priestor, e, v tom žije 400 miliónov ľudí, ja si myslím, že tam môže patriť aj Bulharsko, aj Rumunsko. A e, my teraz budujeme väčšiu, lepšiu Európu a e, nemali by sme požadovať od Bulharska a Rumunska to, čo nežiadame alebo to, čo nesplňajú ostatné členské štáty. Na to by mohli zotrvať v tomto priestore slobody. No a ja by som chcel uzavrieť tento svoj vstup. Ja si jednoznačne želám, aby sme vyslali jasný signál z tohto parlamentu eh, rade. A inak by som chcel poďakovať eh, ešte raz pánovi Koeliovi, chcel by som poblahoželať Rumunsku aj Bulharsku. Pán Enčiu, na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Koľovi za jeho prácu a expertízu v tejto správe. Chcem tiež poďakovať maďarskému predsedníctvu a pani komisárke Malmstromovej za jej podporu, za ich podporu k tejto správe. Diskusia o prístupe Rumunska a Bulharska do Schengenu bola predovšetkým politickou diskusiou. Ľudia zabúdajú, o čom sme diskutovali. V skutočnosti hovoríme o jasných kritériách, e, ktoré musí splniť akákoľvek krajina, ak chce pristúpiť do Schengenu. Nie sú tu morálne alebo právne argumenty, ktoré znamenajú, že musíme zmeniť konečné prístupové pravidlá. Pravidlá sa dajú zlepšiť na schválenie nového nástroja hodnotenia Schengenu, ktorý je uplatňovaný vo všetkých členských krajinách a nesmieme tu mať dvojité normy. Musíme byť, e, konať poctivo a uznať, že Rumunsko a Bulharsko sú zodpovedné za všetko, čo sa e, čo nefunguje v Európskej únii, nie je možné, to je nepriateľné. Rumunsko a Bulharsko nie sú zodpovedné za to, že niektoré členské krajiny EÚ nie sú schopné zvládnuť eh, situáciu a migrácie na svojich hraniciach, nie sú zodpovedné za trendy niektorých vlád, ktoré implementujú antiimigračnú politiku. Zvlášť voči rómskym občanom a v neposlednom rade rumunskí a bulharskí občania by nemali trpieť zlými vzťahmi medzi národnými orgánmi a niektorými európskymi lídrami. Európske inštitúcie by mali byť hlasom rozumu, mali by podporovať e, diverzitu a nie rozdiely. Európske inštitúcie by mali rešpektovať európsku e, legislatívu a Európska komisia by mala byť garantom zmluv. Ďakujem. Ďakujem pani Weber na dve minúty. Mulțumesc, domnule președinte. Komisár, drač... Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, milí kolegovia, hovoríme o agende, ktorá nás upozorňuje na viaceré principiálne otázky. Chcem poďakovať pánovi Koľovi za profesionálny spôsob, akým viedol e, činnosť vo výbore LIBE pretože tieto princípy boli dodrža- dodržané. S pánom Koľom sa spolupracuje veľmi dobre, čerím si, cením si jeho konštruktívny prístup, to sa ukázalo aj v tejto agente. Máme tu principiálnu otázku, keď riešime to, či dva členské krajiny, ktoré splňajú kritéria na vstup do Schengenu, by mali byť prijaté alebo nie. Pravidlo hovorí, e, alebo odpovedá, že áno. Obe krajiny boli vyhodnotené v oblasti technickej pripravenosti a závery sú kategoricky pozitívne. Náš spravodajca išiel ešte krok ďalej navštívil tieto krajiny eh, spolu s tieňovými spravodajcami, aby zistili, či technické otázky boli vyriešené na niektorých hraniciach. Je tu tiež ďalšia principiálna téma medzi inštitucionálne vzťahy medzi Radou a Európskym parlamentom, pokiaľ išlo o prístup udelený europoslancom k dokumentom, na základe ktorých mali hlasovať. Rada je toho názoru, že iba niektorí poslanci mali mať prístup, zatiaľ čo ostatní by ho nemali mať. A to e, výbor Liba jasne kritizovala. Som rád, že náš názor e, vyhral v tomto ohľade. E, Inštitucionálna spolupráca by mala byť rozumná a demokratická a ja dúfam, že dnešné hlasovanie vyšle pozitívny a silný signál smerom k prístupu Rumunska a Bulharska do Schengenu. Ďakujem. Pán Kirkov, Kirkov minúta a pol. Pani komisárka, európsky občania strácajú dôveru v európske programy. Je dôležité, aby sme tento trend zastavili. Tento pocit majú mnohé členské krajiny, pokiaľ ide o šengenskú oblasť a nemali by sme sa unáhliť ďalším rozšírením predtým, ako budeme dostatočne pripravení. Samozrejme, že musíme zdôrazniť, že táto diskusia by sa nemala využiť ako uh, zámienka, aby sme vylúčili Rumunsko a Bulharsko, ktoré, ako vieme, intenzívne pracovali na splnení technických kritérií, tak ako povedala pani komisárka. Možno, že sú tu nezhody medzi nami, pokiaľ ide o splnenie týchto kritérií, ale veľa sa toho urobilo a je to príležitosť na rozhovor o novej fáze šengenského priestoru o integrite EU samotnej. Je to príležitosť na zlepšenie zastaralého hodnotiaceho mechanizmu. Momentálne hovoríme o systéme, ktorý nie je schopný zvládnuť súčasné a budúce výzvy Európy a politické názory svojich členských krajín. Je tu čas stanoviť kritéria, ktoré nebudú riešiť iba technické kritéria Schengenu, ale kritéria hodnotiace dopad organizovaného zločinu a korupcie v rámci hodnotenia existujúcich eh, členských krajín a chcem, aby Europol a Eurojust boli súčasťou tohto hodnotenia. Možno, že nový hodnotiaci mechanizmus by zabránil eh, takýmto prípadom nedostatku dôvery v systém, ktorý máme nielen tu, ale v celej Európe eh, v súčasnej dobe. Teraz na dve minúty, pani Zanka pán predseda, cený komisár a kolegovia. Ide o udelenie prístupu pre Bulharsko a Rumunsko do šengenskej oblasti a ja som som z nového členského štátu a viem, ako sme veľmi chceli vstúpiť do šengenskej oblasti a preto veľmi vítam pristúpenie Bulharska a Rumunska. Boli tu isté nedostatky na ceste k Schengenu a teraz tieto problémy sú vyriešené a Bulharska a Rumunsko sú úplne pripravené ehm, na to, aby vstúpili ehm, do tejto oblasti od roku 2011. Chápem obavy korupcie a organizovaného zločinu a e, je tu e, spolupráca v rámci mechanizmu pre spoluprácu a overenia. V tejto treba pokračovať. Nemôžeme však vymýšľať nové kritériá pre vstup do šengenského vlasti a nemôžeme podkopať e, istotu, že e, tento štát e, bude vnútri ako náhle a budú existujúce kritériá splnené. E, tento parlament e, vyjadru potrebu e, vyhnúť sa e, dvojakom metru pri e, hodnotení plnenia šengenského aky v existujúcich e, a pristupujúcich šengenských členských štátoch. E, je to preto kľúčové pri jeho hodnotení a podľa nás je nepriateľné, že viaceré členské štáty v Rade navrhli zmenu právneho základu e, v tomto návrhu, aby vylúčili parlament z procesu rozhodovania. No, veľmi dúfam, že náš spravodajca, pán Coelho, bude obhajovať e, výsady parlamentu, ako to vždy robí úspešne s našou plnou podporou a rada by som sa poďakovala pánovi Koelovi za jeho prácu a e, dúfam, že budeme e, mať dobrú spoluprácu v budúcnosti. Ernst, je na mysle... Pani Ernst, 1,5 minúty. Ich denke, Dámy a páni, myslím si, že treba povedať, že je na čase, aby Bulharsko a Rumunsko ako um, pri um, naplnení šengenského stavu bolo uh, zahrnuté. A myslíte na to, že uh, zrušenie uh, kontroly na vnútorných hraniciach a voľnosť pohybu je jednou z najväčších vymožeností a hodnot Európskej únie a preto chcem povedať, že nechápem blokade celé série členských štátov, vrátane Nemecka, a s tým argumentom, že korupcia musí byť dostatočne bojovaná a je tam e, strach z nekontrolovateľného toku utečencov a ja e, týmto argumentom nerozumiem e, po tých stanoviskách, ktoré ozneli. Je to nebezpečná hra, ktorá sa hrá s Bulharskom, Rumunskom a preto aj sme od začiatku podporovali spravodajcu pana Koelia, aby pre všetky členské štáty platili rovnaké štandardy aj v súvislosti so Schengenom a spolu s so ostatnými kolegami v výbore sme boli znepokojení, že e, rada takto postupovala s parlamentom a od začiatku nám odopierala posielanie týchto dokumentov. Je tu pozitívne stanovisko a e, my očakávame, že sa naplní prístup do Schengenu a že sa nebude čakať až do septembra a chcem na konci novinárke Sabina Faty e, z Bukrešti ju citovať hovorí, že um, sú africkí e, občania a oni sa pozerajú s nádejou na e, západ a keď sa im teraz otočíme chrbtom, tak e, mnohí z nich môžu byť euroskeptici. A to si nemôže dovoliť ani vo vzťahu s Bulharskou, ani Rumunskou. Presidente, Teraz pán Borgesio. Ďakujem pekne. Článok 4 odsek 2 aktu o pristúpení k Schengenu stanovuje overovanie eh, dodržiavania podmienok členskými krajinami a to je predpoklad <clears throat> na to, aby rada rozhodla, že zruší kontroly na vnútorných hraniciach medzi členskými krajinami. My si myslíme, že práve tieto podmienky, ktoré dnes hodnotíme, chýbajú tieto operatívne podmienky, ktoré by zabranili, aby neželané osoby prekračovali bulharské a rumúnske hranice. Neviem, či naozaj sme spokojní so situáciou na hraniciach pozemných, námorných čelíme mnohým prípadom nezákonných pristahovalcov, ktorí prichádzajú z týchto dvoch krajín. Ja teda navrhujem prerušiť e, tento postup pristúpenia e, k Schengenu, Bulharska a Rumunska kvôli zásade obozretnosti. Nejde iba o ten obrovský e, migračný tlak a hlavne vo vzťahu s nezákonnými pristahovalcami. Ďakujem pekne, pán Van der Stop, na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. <clears throat> Rumúnsko a Bulharsko, tieto skorumpované krajiny v eh, žiadnom, spôsob, v žiadnom prípade nesplňajú eh, šengenské kritéria. Komisia nám hovorí, že šengenský aký je e, svetý a e, väčšina z nás si myslí, že by bolo dobré, keby Rumunsko a Bulharsko pristúpili k Schengenu, ale to je naivné, nie je to realistické, ani to nie je opodstatnené. Rumunsko a Bulharsko naozaj dokázali, že nie sú ešte hodní Schengenu tak ako povedalo eh, Transparency International, je veľa korupcie v týchto krajinách eh, na rebríčku od 1 k 10. Rumunsko je na 1,3 eh, a Moravsko na 3,7. Takže tieto krajiny vôbec nemôžu pristúpiť k Schengenu. Vôbec nie. V januári tohto roku desiatky eh, rumunských colníkov boli zadržaní kvôli eh, korupcie a to isté platí aj o Bulharsku. Takže sú tu obrovské problémy aj s obchodovaním eh, s bielým mesom. V Holandsku boli viaceré obete takéhoto obchodovania E, môžeme toho chcela, chcieť veľa, ale musíme si zložiť e, e, vlastne tie rúžové okuliare, pretože Rumunsko a Bulhorsko nebudú pripravené. Teraz pán Kovačev na dve minúty. справедлива оценка на направеното от България и Румъния. Благодаря и на председателството и на комисията. Ďakujem veľmi pekne, pán predsed, Ďakujem predsedníctvu a ďakujem komisii za ich podporu e, pri tejto správe. Pokiaľ ide o hodnotenie a pristúpenie týchto krajín, e, musia e, splniť podmienky také isté ako ostatné krajiny, len čo splnia technické kritéria. Potom sa v roku 2011 majú stať členmi šengenskej zóny. To je fakt. Bulharsko a Rumunsko splňajú kritériá pre členstvo. Všetko ostatné vyvoláva politickú rozpravu v niektorých členských štátoch. sa toho, aby sme tu politicky kalkulovali, mali by sme sa zmobilizovať, aby sme lepšie chránili hranice. Mali by sme uzavrieť readmisné dohody s južnými a východnými susedmi. Mali by sme tam vyvíjať väčší nátlak. Teraz je to mimoriadne dôležité práve preto, že nezákonná migrácia môže ohraziť sociálne systémy v našich štátoch a to, čo sme dosiahli. Máme systémy, ktoré už fungujú v Malte a na Cypre. Nesmieme mať dvojaké metre. Ak máme mať nejaké pravidla, mali by sa uplatňovať pre všetky členské štáty. Pre staré aj nové. Kolegovia, Bulharsko a Rumunsko už urobili svoju prácu a začali teraz už aj budovať na tom, čo sa im doteraz podarilo dosiahnuť. Veľmi sa snažili bojovať proti organizovanému zločinu Cítil by som sa lepšie, keby bol aj stredomorský e, priestor, šengenský priestor e, chránený rovnako, ako je e, na hraniciach Rumunska a Bulharska. Sprievodcovia vedia, o čom hovorím. Preto treba zvýšiť bezpečnosť šengenskej zóne a rada musí urobiť také rozhodnutie, že Bulharsko a Rumunsko sa stanú členmi už tohto roku v septembri. Podporme pána Koelia Podporme ho, aby sme vyslali jasný a silný signál e, rade. A to, že aby naše vonkajšie hranice boli bezpečnejšie, aby naši občania boli bezpečnejší. Bulharsko-Rumunsko by sa už tohto roku mali stať členmi. Teraz pani Beňová

ďakujem, pán predseda. Na tomto zasadnutí máme ukončiť naše hodnotenie pripravenosti Bulharska a Rumunska pre vstup do šengenskej zóny. A budeme úspešní, pretože správa pána Koelia je úspešná. Očakávanie je také, že hodnotenie parlamentu bude rovnako pozitívne ako hodnotenie výboru LIBE. A občania Rumunska a Bulharska si vypočujú, že ich inštitúcie urobili svoju prácu. To znamená, že e, svetlo bude zelené pre vstup do Schengenu. Dobré správy sú, že napriek ťažkým rozhovorom sme nedovolili, aby experiment zmenil ad hoc kritéria pre vstup do Schengenu. Vlády obidvoch krajín musia teraz objasniť motívy tých, ktorí sú stále skeptickí a ktorí sa zmenil pred našimi očami eh, z predošlých eh, spojencov na architektov zmeny. Aká je ich motivácia? Majú objekty motiváciu alebo eh, predsudky? alebo ide o desilúziu. Dúfam, že ministri spravodlivosti a vnútra si budú takí istí ako my, si budeme uh, istí pri uh, rozhovoroch o správe pana Kolia. A pán Koval, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A mám dojem, že v Európskom parlamente v našich rozprávach stále viac sa snažíme obhajovať našu pevnosť. Či je to na vonkajších hraniciach alebo na vnútorných hraniciach v rámci EÚ. Stále chceme zastaviť ľudí, chceme im zabrániť v tom, aby prekračovali hranice. Nie je nejaký dôvod, prečo by rumunskí a bulharskí občania nemohli cestovať po Európskej únii, prečo by nemohli pracovať v Európskej únii na základe rozpravy vidíte, nakoľko roztrieštená Európska únia. Sú tu dnes ľudia, ktorí prichádzajú s pseudoargumentmi proti Bulharsku a Rumunsku. Jedného dňa sa títo ľudia budú musieť zodpovedať za to, čo robia, pretože podkapávajú európsky projekt. Pán Baten, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Schengen by sa mal rozšíriť o Rumunsko a Bulharsko. V Rumunsku a Bulharsku je viac ako 900 tisíc Rómov. Mnohí z nich by chceli emigrovať, len čo budú môcť sa voľne pohybovať v rámci Schengenu. Mnohí z nich určite si nájdú cestu do Británie, aby využili náš veľkorysý sociálny systém a systém bývania. A možno niektorí podnikaví občania budú vítať Rómov v Kale, tak aby si e, našli cestu do domovov našich poslancov, ktorí sú za to, aby sa Rumunsko a Bulharsko stali členmi Schengenu. Možno až keď uvidia, čo to naozaj priniesie so sebou, tak e, zmenia svoj názor na prínosy členstva v EÚ. Ďakujem pekne. Pán Kles, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európsky parlament sa tu teraz prejavuje z tej svojej najdivokejšej stránky. Keď e, odsúhlasí vstup e, Bulharska a Rumunska do Schengenu, viem, že viaceré štáty sa vyslovia proti tomu a majú na to určite dobré dôvody. Napríklad e, sú tu štúdie o organizovanom zločine Zistilo sa, že zločinecké skupiny z Turecka, z Balkánu a krajín bývalého Sovjetského zväzu využijú túto šancu, ktorá sa im ponúka po vstupe Bulharska a Rumunska do Schengenu. E, v správe sa poukazuje aj na to, že pôjde aj o, vystavanie víz pre občanov Balkánu. To je podľa mňa ľahkovážne rozhodnutie. E, potom Turecka bude prichádzať stále viac eh, pristahovalcov. Ako zároku má teraz komisia, že tento problém sa efektívne vyrieši? Zatiaľ nemáme nejaké záruky. Aké opatrenia sa plánujú, aby sa zabranilo tomu, že sa tu eh, objavia ešte ďalšie problémy s Romami a ďalšími eh, národnostiami, ktoré spôsobujú trestnú činnosť a ďalšie problémy? Takisto treba nejaké opatrenia e, na boj proti korupcii. Rumunskí a bulharskí občania, ktorí s dobrým úmyslom cestujú do šengenských krajín, určite pochopia, že problémy e, pri hraničných kontrolách nie sú až také, že by sa nedali prekonať, aby sme zabranili e, zvyšovaniu trestnej činnosti. Pán Marinescu, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda pristúpenie e, Rumúnska a Bulharska k Schengenu e, si e, vyžiadalo obrovské inštitucionálne, finančné a personálne úsilie. Rumúnsko investovalo viac ako miliardu eur a výsledky sú pozitívne a vysplýva to zo všetkých hodnotiacich správ. My sme naozaj splnili všetky požiadavky spojené so šengenským aký. Rumúnsko má jednu z najdlhších vonkajších hraníc EÚ a už máme teda e, najmodernejší integrovaný bezpečnostný systém, ktorý splňa všetky normy šengenského a aký E, my spolupracujeme aj s agentúrou e, Frontex a tie, ktoré sa uskutočnili v Grécku, boli podporené aj e, Rumunskom a my sme druhým prispievateľom po Nemecku, pokiaľ ide o zariadenie a personál. A taktiež spolupracujeme s napríklad holandskom alebo nemeckom, čo sa týka oblasti imigrácie a azylu boj proti pašovaniu eh, a obchodovaniu s ľuďmi sa taktiež eh, opiera o veľmi moderné technológie a taktiež využívame systémy SIS 1 eh, a 2 a taktiež v námornej oblasti ideme príkladom. My taktiež venujeme veľkú pozornosť boju proti korupcii Výsledky svedčia o tom, že Rumunsko má potrebnú inštitucionálnu e, kapacitu, ale aj vôľu na dosiahnutie cieľov v oblasti spovedlivosti. E, pristúpenie e, k šengenskému priestoru to nie je žiaden darček pre Rumunsko, je to iba uznanie nášho úsilia a to by naozaj výrazne prispelo k posilneniu bezpečnosti vonkajších hraníc. Ďakujem pekne, pán spravodajca, a naozaj blahoželám k tejto správe. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Fajon na minútu. Ďakujem pekne. Bulharsko a Rumunsko eh, splnili podmienky na vstúpenie do šengenského priestoru a nemôžeme dovoliť, aby eh, politické argumenty ešte viac oddialili ich eh, vstup. Tá, tie vyjadrenia krajnej pravice ktorá v mene e, xenofóbie chce zatvárať dvere EÚ. Myslím, že proti tomu jednoducho musíme bojovať a musíme taktiež mm, umožniť e, hospodársky rozvoj. Je nepripustné, že členské krajiny opäť chcú obnoviť e, kontroly na vnútorných hraniciach. Mobilita európskych občanov to je základná sloboda v Únii a rozšírenie šengenského priestoru naozaj môže byť e, prínosom pre všetkých európskych občanov a my teda chceme dokázať, že e, myšlienka integrácie je stále živá, že Európa napreduje a že taktiež dáva príležitosti aj e, novoprístupeným krajinám. Pán predseda, ja by som mohol dnes tu nás vymeniť svoje sedadlo na skupinu ECR. Ja som nezmenil svoj názor na EÚ. Pokiaľ ide o Schengen, tak názor ECR bol, že je to záležitosťou členov rozhodnúť. A napríklad máme tu Švajčiarsko, ktoré je v Schengene, ale nie je v EÚ. Ale zatvorenie hraníc francúzskými, talianskými vlakmi, dánske požiadavky ukazujú, že Schengen je v kríze. Pragmatizmus E, je dôvodom, prečo by mali Bulharsko a Rumunsko vstúpiť. E, e, neistá hranica znamená, že mnoho ľudí nezákonným spôsobom sa dostane cez Kale do Británie a Bulharsko nesplnilo svoje povinnosti v súvislosti s bojom s organizovaným zločinom. Takže tentokrát posunutie hraníc by znamenalo posunutie o jednej hranice navyše. Ďakujem veľmi pekne. A teraz to. Európa sa tvári, ako keby sa nič nedialo, ale Europolové hlásenia ukazujú, že vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu by mal dopad na Európsku úniu, pretože toky nezákonných pristahovalcov smerujú práve cez tieto krajiny, ale nielen tieto toky, ale aj toky organizovaného zločinu, drog, e, obchodníkov s bielým mesom a znamenalo by to, že po vstupe do Schengenu by vznikli nové príležitosti na nárast týchto tokov pristahovalcov ťahovalectva. A znamenalo by to aj nárast zločinu, čo by dopadlo na Európu. A my vlastne by sme takto pomáhali organizovanému zločinu a my sme preto proti tomu. Kto bude zajtra hlasovať za, bude niesť svoju zodpovednosť, pretože svojim hlasom pomohol organizovanému zločinu v Európe. Ďakujem. Ďakujem a teraz prosím Pán Gal, minúta. Pani Gal, minúta. Pán predsedajúci, som veľmi rada, že keď zajtra príjmeme správu Koľa, e, Európsky parlament vyšle jasnú správu, ktorá potvrdí pripravenosť Rumunska a Bulhurska na vstup do šengenského priestoru. Je to jeden z najväčších dôs, e, výsledkov, úspechov, ktoré dosiahli. Je to veľmi dôležité aj z historických dôvodov pre krajiny Strednej a Východnej Európy. Predstavuje to pre nich možnosť slobodného cestovania. Ale to najdôležitejšie posolstvo je, že členské štáty E, Rumunsko a Bulharsko musia plniť tie isté podmienky vstupu, aké museli splniť aj iné členské štáty predtým. To znamená, od Rumunska a Bulharska nesmieme žiadať viac, ako sme žiadali v minulosti. Členské štáty by nemali používať dvojaký meter, pretože to by oslabilo, podkopalo skutočne základ šengenského úspechu a to je tá vzájomná dôvera medzi členskými štátmi presne udalosti posledného mesiaca ukazujú, že musíme brániť tento výsledok, výdobytok nášho spoločenstva a nesmieme spájať, prepájať vstup týchto dvoch krajín s, s zavrhnutím mechanizmu hodnotenia šengenského systému. Taktiež to znamená, že by to nemalo byť prepojené na vstup týchto dvoch krajín. A chcem zablahoželať ešte pánovi Koelovi, za jeho konštruktívnu prácu, ktorá bola veľmi dôležitá pri dosahovaní pokroku. A chcem sa poďakovať aj maďarskému predsedníctvu za ich odhodlanie na ceste k e, vstupu týchto krajín do Schengenu. Ďakujem veľmi pekne a teraz uh, head. Hovoríme o vstupe Rumunska a Bulharska a o ich možnosti vstupu do schengenského e, systému. Ako sociálna demokratka si myslím, že všetky krajiny v EÚ, ktoré splňajú všetky náročné požiadavky, pre túto spoluprácu by mali mať povolený vstup. Ale samozrejme, že musíme mať určité požiadavky na tých, čo chcú vstúpiť do Schengenu. Musia platiť rovnaké objektívne kritéria pre všetkých. Všetko iné, všetko ostatné je jednoducho politické politicky nepriechodné, je to politická pretvarka, ale keďže tieto krajiny splňajú pravidlá, mali by môcť vstúpiť poznáme tieto korupčné problémy, ktoré majú e, tieto dve krajiny, a je to niečo, s čím sa dá bojovať, proti čomu sa dá bojovať práve cez šengenský systém. Vypočuli sme si aj správu o tom, ako bojovať s korupciou a môžeme na tom pracovať. Je to niečo, čo je obavou problémom celej únie, nielen Bulharska a Rumunska. A súčasne vidíme že potrebu väčšej spolupráce, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu a riešením nie sú zatvorené dvere. Ďakujem. Eh, pán Jakolino, eh, pani mm, predsedajúca, pán komisár, Schengen je súčasťou civilizačného dedičstva a mali by sme teraz privítať tento dôležitý výsledok. Je to niečo, eh, je to priestor, v ktorom dneska žijú občania, ktorí môžu ťažiť z tohto nástroja. A čo skoro tam bude patriť aj Rumunsko, aj Bulharsko. Ich priestor je konsolidovaný a Schengen sa môže rozšíriť. Je to jeden z príkladov európskej civilizácie, ktorý jasne ukazuje práva občanov civilizovaného sveta. A je to aj smotnenie takéhoto práva v šengenskom priestore. A ja som presvedčený, že 24. júna rada dospeje k správnym záverom, ktorý sa týka posilnenej spolupráce a dôvery medzi členskými štátmi. Samozrejme, že hlasovanie sa musí zmeniť na systém hlasovania spoločenstva, nie medzivládneho hlasovania. A e, spravovanie Schengenu si vyžaduje dynamiku, e, posilnenie, väčšiu transparentnosť, väčší dialog. Požiadavky boli splnené Bulharskom a Rumunskom, dobre odviedli svoju prácu a podarilo sa im dosiahnuť slobodu pohybu občanov, tak ako to uvádza tento vyvážený text. A teraz pani Jotová, minúta. Vážení kolegovia, Hovoríme tu o 1300-kilometrových hraniciach Bulharska ako o vonkajších hraniciach EÚ. Viaceré vlády pracovali na ich ochrane. Výbor Libe odporučil rade, aby schválila vstúpenie týchto dvoch krajín do Schengenu a chcem poďakovať všetkým kolegom za ich profesionálnu účasť. Niektoré členské štáty prichádzajú s novými kritériami, ktoré by oddialili šengenský proces a prístup e, sa tu spája s otázkami bezpečnosti, najmä z dôvodu korupcie. Ale tieto dôvody nie sú presvedčené. Máme predsa vnútornú politiku a to je otázka, ktorú riešia ministri vnútra, preto musel nás, náš rezignovať. A potom tu máme ďalšie iné hodnotenia, napríklad verifikačné mechanice spolupráce. Chcem zablahoželať komisii komisii za celý balík, ktorý pripravila na boj proti korupcii a predstavila včera. Bulhursko a Rumunsko nemôžu byť obetné baránky nevyriešených problémov v oblasti bezpečnosti, e, vln utečencov z Afriky, populizmu, dezilúzie a tak ďalej a tak ďalej. Nikto v Európe nemá záujem o to, aby sa náš kontinent pohyboval na rôznych dráhach. A o tom je práve správa pána Koela. Pani Mathieu, ďakujem pekne. Ja najskôr chcem zablažovať spravodajcovi, pretože naozaj e, tu urobil e, vynikajúcu prácu a bolo to veľmi zložité. Bulharsko a Rumúnsko vyvinuli veľké úsilie na posilnenie kontroly ich hraníc a podarilo sa im to, či už ide o spolica- policajnú alebo justičnú spoluprácu, ochranu údajov, vizovú politiku alebo kontrolu e, námorných, vzdušných alebo pozemných hraníc, tak posledné hodnotenia sú jasné. Všetky e, technické kritéria boli splnené. Dá sa to jednoducho skonštatovať. Bulharsko a Rumunsko teraz sú pripravené implementovať šengenský aký aj technicky, aj z personálneho hľadiska dnes nič nebráni rozšíreniu šengenského priestoru, ale e, treba taktiež poukázať na tých pár odporúčaní určených Bulharsku a Rumunsku a ja dúfam, e, že e, budú aj uplatnené, hlavne čo sa týka hranice s Tureckom a s Gréckom. Totižto dôvera predpokladá naozaj plnenie si všetkých svojich povinností. Ak sa to nestane, tak potom celý systém e, sa e, rozpadne. Ja naozaj dúfam, že na rade to jednomyselne bude schválené, pretože to by bolo v záujme e, šengenského priestoru a my si všetci uvedomujeme, aký význam to má pre európskych občanov. Ešte raz teda blahoželám spravodajcovi a ďakujem aj predsedovi a ďakujem aj pani komisárke. Teraz pani Dancila na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. E, krajiny, ktoré sa tu e, vyjadrili zdržanlivo, nemôžu zabúdať na to, že toto je právna povinnosť, ktorá je v zmluve o pristúpení, ktorú podpísalo Bulharsko a Rumúnsko a e, všetci, ktorí túto dohodu podpísali, sa k tomu zaviazali. Jednoducho e, je to v záujme všetkých členských krajín, aby Rumunsko a Bulharsko pristúpili k šengenskému priestoru. To znamená, že tieto dve krajiny prispejú k bezpečnosti všetkých členských krajín. Rozšírenie šengenského priestoru e, skonsoliduje spoločný priestor bezpečnosti, spravodlivosti a tak ďalej. Hodnotiace misie EÚ skonštatovali, že všetko dobre funguje, dá sa používať e, informatický e, systém. A to sú silné argumenty. A všetky členské krajiny vďaka tomuto prepojeniu budú mať prístupy k údajom o nezákonných pristahovalcoch, ktorí by chceli prísť na územie EÚ a to posilní aj kontrolu na vonkajších hraniciach EÚ. Ďakujem pekne. Pán Pirker na dve minúty. Pán predseda. My vieme, že Bulharsko aj Rumúnsko e, veľa investovali do e, zabezpečenia e, novej vonkajšej hranice EÚ. E, splňajú všetky šengenské normy, e, všetky objektívne hodnotenia dospeli k rovnakému e, výsledku a teda, že predpoklady na pristúpenie k šengenskému priestoru sú splnené. Náš spravodajca taktiež bol v týchto krajinách, mohol sa o tom sám presvedčiť a objektívne to vyhodnotil a skonštatoval to isté a preto my podporíme nielen tú správu, ale taktiež podporujeme aj to, aby tieto dve krajiny sa stali súčasťou súčasťou šengenského priestoru. Šengenský priestor je aj e, priestorom dôvery. To znamená, že e, to nie je jednorazová akcia, ale tá e, dôvera musí byť udržiavaná a tá investícia do bezpečnosti je tak tiež dlhodobá. To sa týka všetkých členských krajín, nielen pre tieto dve. A ja dúfam, že táto dôvera bude dlhodobo zaručená, aby sme umožnili slobodu pohybu v EÚ a to taktiež z dlhodobého hľadiska. Čo ma však znepokojuje, to je jedna informácia, ktorú som si nemohol overiť. Dostala sa mi do uši dnes. A síce, že v Rumúnsku, v Rumúnsko v Rumúnsku majú byť znižené platy policajtov o tretinu. E, všetci vieme, že pred, predpokladom e, pre e, neskorumpovanú serióznu prácu policie je práve dobre e, platená policia. A ja teda dúfam, že táto informácia nie je správna a že e, policajti, ktorí e, robia e, prácu v záujme týchto krajín a v záujme e, bezpečnosti celej EÚ, budú naďalej aj v budúcnosti dobre platení, aby e, naozaj neboli e, korumpovateľní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Papadopulu na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Podľa správy Koelo Bulharsko a Rumunsko na základe rôznych hodnotení sú dostatočne pripravené na uplatňovanie ustanovení šengenského aky na všetkých hraniciach námorných, vzdušných aj pozemných. Tieto krajiny rešpektujú kritéria, ktoré sa uplatňujú aj na iné krajiny a ktoré súvisia s vstúpením do Schengenu. My podporujeme e, pristúpenie týchto dvoch krajín, sme za solidaritu, e, páči sa nám aj e, európsky ideál, európske myšlienky. Týmto posilníme slobodu pohybu v EÚ a Európa bude silnejšie, ale je tu niekoľko e, otázok, ktoré sa stýkajú zvýšeného migračného e, tlaku, hlavne e, na grécko-tureckej hranice. Je to teraz víza pre celú EÚ, pre všetky členské krajiny, ktoré musia nájsť celoeurópske odpovede s cieľom posilniť vonkajšie hranice, ide o to aj posilniť Frontex treba konať solidárne a podporiť hlavne e, juhoeurópske krajiny, ktoré e, čelia tomu najväčšiemu migračnému tlaku a ja myslím, že všetci musíme aj e, túto výzvu prijať. Ďakujem pekne teraz pán Kalfin. Ďakujem pekne pán predseda, pani komisárka členstvo v šengenskom priestore znamená aj zodpovednosť. Bulharsko a Rumunsko musia vstúpiť, aby mohli začať e, konať zodpovedne a to spolu s ostatnými členskými krajinami a zabezpečovať tak vonkajšiu európsku hranicu. E, áno, intenzívne sa diskutovalo napríklad prílev e, pristahovalcov zo Severnej Afriky. To nejako neulahčilo tieto diskusie, ale tieto problémy nebudú vyriešené tým, že Bulharsko a Rumunsko nepristúpia skôr na upo, naopak. Treba posilniť solidaritu e, v oblasti e, migračnej politiky a zapojenie všetkých člen, členských krajín je potrebné. Musíme prijať nielen Rumúnsko a Bulharsko, ale dokonca od nich vyžadovať, aby e, si plnili svoje zodpovednosti vo vzťahu s vonkajšou hranicou. Pani e, komisárka hovorila o dôvere. No a práve vlády týchto dvoch krajín musia mať e, príležitosť dokázať, že môžu zareagovať. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, chcela by som vám povedať, že pred mesiacom som prišla do Bulharska do Bruselu autom. Na maďarskej hranici som videla nákladné auta. Napočítala som ich 87, boli z Nemecka, z Talianska, z Maďarska, boli naložené tovarom, na ktorý čakajú ľudia. Zdržal ich však postup, ktorý už neplatí v iných častiach Európskej únie. Preto by som chcela zdôrazniť e, dôležitosť vstupu Rumunska a Bulharska do tohto dôležitého priestoru. Je to naozaj dôležité a je to v záujme v celej Európe, pretože musíme znova vybudovať dôveru našich občanov v Európsku úniu a jej inštitúcie. Vy ste povedali, komisárka, že potrebujeme tento dôležitý nástroj pre rozšírenie možností Európy a ja verím tomu, že Európsky parlament zajtra schváli túto správu. A čo najskôr bude podľa toho rada konať. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, vážení kolegovia, mám tu 16 žiadostí o slovo v rámci Catch the Eye. Vynimočne pripustím všetkých, ale dávam každému maximálne jednu minútu. Len čo prejde tá jedna minúta, vypne vám mikrofón. Vopred sa ospravedlňujem. Takým spôsobom ukončíme túto rozpravu včas. Takže pán Šogor je prvý. Ďakujem veľmi pekne. Správa pána koelia uvádza, že Rumunsko aj Bulharsko splnili kritéria, že splnili všetky kritéria a sú pripravené urobiť všetko preto, aby uplatnili tieto kritéria v praxi. Lenže ten čas je obmedzený, pretože sú určité členské štáty, e, ktoré nesúhlasia s tým, aby tieto dve krajiny sa stali členmi Schengenu. Myslia si, že by tam došlo k problémom pri prevádzke šengenského systému. Chcel by som upozorniť svojich kolegov a radu na skutočnosť, že toto rozhodnutie má vplyv na každodenný život 30 miliónov občanov EÚ. Zrušenie kontrol v rámci Európskej únie je obrovským úspechom Európskej únie. Myslím si, že bulharskí a rumunskí občania majú každé právo očakávať slobodu pohybu a všetky výhody, ktoré prichádzajú s členstvom v EÚ.

Ďalším krokom by mal byť vstup do Schengenu. E, potom Bulharsko a Rumunsko pracovali na technických kritériách a zdržanie e, by bolo proti pravidlom Európskej únie. Podmienky by mali byť rovnaké pre všetky. Mali by sa uplatňovať aj pre tieto dve krajiny, rovnako ako pre všetky ostatné krajiny v EÚ. E, čokoľvek iné by sa rovnalo diskriminácii. Mnoho členské štáty majú problémy s korupciou. My všetci bojujeme proti korupcii. Štyria z piatich občanov Európskej únie majú pocit, že korupcia je problém v ich krajine. Takisto máme problém s imigráciou. Musíme však nájsť spoločné riešenia bez toho, aby sme rušili naše princípy. Pani Kolašská-Lubinska. V Únie Pán predseda, Veľa sa hovorí o kríze v EÚ. Hovorí sa však hlavne o hospodárskej kríze, ale vidíme, ako je to teraz so šengenským priestorom. A nehovoríme už iba o hospodárstve, hovoríme o všetkých e, právach, o základných právach našich občanov. A tieto práva sú v súčasnosti ohrozené e, boli isté udalosti v Dánsku, vo Francúzsku, v Taliansku a inde a treba e, vyslať jasný signál o tom, že šengenský priestor nie je ohrozený. My chceme tento priestor rozšíriť a chceme otvorenú Európu. Každému treba dokázať, že kríza sa dá e, zvládnuť aj táto. A ja sa chcem hlavne poďakovať e, pani komisárke za to, že e, konala e, vo chvíli, keď, e, keď Dánsko hovorilo, že obnoví kontroly na svojich hraniciach. Treba naozaj prejsť ďalej, nielen prijať tieto dve krajiny v šengenskom priestore, ale treba to spraviť dokonca čím skôr. Ďakujem, pekne, pán Pasku. Dnes Schengen je pod veľkým tlakom. E, je tu vlna pristahovalcov zo Severnej e, Afriky, kde EÚ podporuje demokratické e, zmeny, ale niektoré krajiny žiadajú čiastočné prerušenie a niektorí možno, že žiadajú o to isté, ale majú svoje vlastné dôvody možno, že chcú, e, aby Bulharsko a Rumúnsko nepristúpili e, k šengenskému priestoru, takže tie pravidlá sa počas hry zmenili v neprospech týchto dvoch hráčov. Ja e, osobne podporujem pozitívne závery správ, chcem sa za to poďakovať, ale ja možno nerozumiem politickým dôvodom, prečo boli tieto odporúčania pozmenené, ale politická hra je o kompromisoch. Nemôžem ignorovať to, že nová podmienečnosť ktorá sa navrhuje, by mohla e, nejak, niečo uľahčiť. No, e, bodaj by som sa mýlil. Pán e, Busoj. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Táto správa, ktorou sa dnes zaoberáme, zaoberáme, je spravodlivá a svedčí o tom, že Bulharsko a Rumunsko sú technicky pripravené na pristúpenie na viac hodnotiace dokumenty. Svedčia o tom, že Rumunsko môže byť e, príkladom osvedčených postupov v niektorých aspektoch. Ja som presvedčený, že pristúpenie týchto dvoch krajín nejako nepodkope e, bezpečnosť vonkajších hraníc. Skôr naopak e, tá bezpečnosť sa zvýši. Hovoríme o dôvere, ale ako môžeme hovoriť o dôvere, keď niektoré členské krajiny menia v priebehu hry pravidla a vytvárajú nové kritéria to, čo sa teraz žiada od Rumúnska a Bulharska, sa neuplatňovala na žiadnu inú členskú e, krajinu, ktorá už teraz je v Schengene. My chceme rovnaké zaobchádzanie a taktiež objektívne hodnotenie e, podľa tých istých kritérií. E, musíme vyslať jasnú odka- jasný odkaz. Pán Luhan, na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi, ktorý vypracoval, vypracoval veľmi dôležitú a zložitú správu. Sú tam totiž to kontroverzné body v kontexte pristúpenia Bulharska a Rumunska ku šengenskému priestoru. Ja sa chcem taktiež poďakovať všetkým tým, ktorí pochopili, že EÚ sa zakladá na hodnotách e, pristúpenie Bulharska a Rumúnska. E, to je prejavom tejto zodpovednosti, ktorá e, vyplýva z ich e, pristúpenia v roku 2004. A tie hodnotiace správy sú pozitívne. Ja som dnes hovoril s kolegom, ktorý pochádza z krajiny, ktorá e, možno nie je až tak za pristúpenie týchto dvoch krajín. A ja som sa ho opýtal, prečo namieta. No a on povedal, že podmienky sú síce splnené, ale e, e, potom je tu otázka národnej politiky, ale to nie je prípustné. Pán... Ďakujem pekne, pán predseda. Dôveryhodnosť EÚ sa e, e, spája s jednotným uplatňovaním pravidiel No a treba preto súhlasiť e, s pristúpením týchto dvoch krajín za predpokladu, že e, e, kritéria, ktoré platili pre ostatných, budú splnené týmito dvoma krajinami. Ja musím povedať, že vítam správu pána Koela a s Bulharskom, Gréckom a Tureckom treba mať špecifický plán na vysporiadanie sa so zvýšenou migráciou v tejto časti Európy. A ešte chcem zopakovať, pán predseda, e, Dublin 2 má byť e, zrevidovaný a treba taktiež mať e, stálu jednotku Frontex. Ďakujem. Schengenský systém predsa sám o sebe nevedie k zvyšovaniu trestnej činnosti a k, zneužívaniu e, sociálneho systému. Ak k tomu dojde, musíme zaviesť lepšie opatrenia, aby sme mohli tomu bojovať. V Taliansku zaviedli určité opatrenia a môže sa stať, že Bulharsko a Rumunsko tiež zavedú z počiatku opatrenia, od ktorých potom upustia. Do vstupu Bulharska a Rumunska do Schengenu by mohli profitovať predovšetkým e, skupiny, organizované skupiny e, z Kaukazu. E, mali by sme tam zaviesť silnejšie hraničné kontroly, aby sme bojovali proti trestnej činnosti. Vnútorné hranice môžu byť bezpečné len vtedy, keď aj tie vonkajšie budú bezpečné. Pán de Van de Kamp. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Každý, e, kto čítal e, túto správu, vie, že vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu je veľmi zložitá téma v Holandsku. Ale máme aj európsku zodpovednosť v tejto oblasti. V tomto zmysle e, mám otázku na pani komisárku. Ako je ruka v ruke dodržiavanie šengenských kritérií s bojom proti korupcii. Zoberte si Ukrajinu, Bulharsko. Sú tam predsa len hraničné príchody, kde došlo k uplácaniu pracovníkov na hraniciach. No a druhá otázka sa týka toho, čo znamená, že došlo k úsporám

Schengenský priestor je priestor, ktorý musí splňať určité normy, ale súčasne je to aj určitý priestor vec dôvery. Bulhurská a rumunská žiadosť prišli v zaujímavom čase, keď sa vo vnútri EÚ kradú otázky e, súvisiace s tým, či je múdre mať slobodu pohybu minulosti boli hranice otvorené pre také v minulosti boli hranice e, kontrolované v prípade, keď sme mali treba samity alebo špičkové fotbalové zápasy. V súčasnosti vidíme aj v rastúcej miere policajné kontroly na interných letoch, na letoch vo vnútri EÚ. Ale čo sa deje teraz? Teraz tu máme jeden jav, celý jav, kde dochádza ku zneužitiu. Pani Nerolčeva, vážený pán predseda,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 Zajtra môžeme vyslať dôležité posolstvo v prvom rade, rade ktorá e, o konštruktívnom dialógu a o pozitívnom postoji parlamentu a rada ukáže, že je pripravená spolupracovať s nami a taktiež vyšlieme aj silné posolstvo dvom európskym krajinám, ich občanom, a Európa takto povie rovnaké zaobchádzanie, rovnaké pravidla, rovnaké výsledky. Ja som presvedčený, presvedčená, že rada toto spraví. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem dámy a pani v prvom rade pánovi spravdajcovi za jeho správu. Chcem sa vyjadriť, pretože tu vidíme snahy o využitie situácie v Bulharsku a Rumunsku na riešenie svojich vnútorných problémov. Pristúpenie Rumunska a Bulharska pred desiatimi rokmi bolo prijaté s takými istými obavami, ale E, naši vedcovia neboli vtedy nejakí krátkozráky a nespravili chybu, aj keď vtedy ešte neboli Rumunsko a Bulharsko členské štáty. Naozaj pravidlá musia byť rovnaké pre všetkých. Toto je zakotvené v zmluve o EÚ. Vychádza to zo zásady solidarity. Naozaj dnešná Európa je veľmi odlišná od Európy spred 20 rokov. Ale keď je kríza v šengenskom priestore, to, je, to má byť debata v inom zložení na inú tému. A pravidla pre členstvo by mali platiť rovnako pre všetkých. A teraz pán Kazak. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som chcel zabrahoželať pánovi Koelovi za jeho vyváženú objektívnu správu. Správa je výsledkom všeobecného postoja väčšiny z nás, že Rumunsko a Bulharsko si zaslúžia byť súčasťou šengenského priestoru. Samozrejme, nemali by sme uh, E, obviňovať tieto dve krajiny z problémov, ktoré existujú všade. Všade je korupcia, všade sú podobné problémy a tieto sa dajú prekonať úsilím 27 krajín a preto by sa nemali obviňovať len niektoré krajiny. Rumunsko a Bohorsko ukázali, že dokážu pracovať pre zjednotenú Európu a určite budú dôstojnými členmi šengenského priestoru. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Ungurano. Bulhursko a Rumunsko dokázali, že dokážu zaručiť bezpečnosť európskych hraníc a to je plne podložené dôkazmi. Úradníci zatknutí v Rumunsku a Bulharsku boli zatknutí kvôli korupcie. Kvôli korupcii. Chcete mi povedať, že v Holandsku by nebol zatknutý holandský colník kvôli korupcii? Rumunsko a Bulharsko vstúpili do zmluvy, právnej zmluvy. To nie je súťaž krásy a keď vstúpili do právnej zmluvy, dodržali pravidlá hry a myslím si, že by bolo nezákonné a proti právu EÚ, ako aj proti zdravému rozumu, keby sme splnenie právnych záväzkov neuznali. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pani komisárke Malmströmovej. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a ďakujem za túto ožitučnú debatu. Naozaj potrebujeme posilniť dôveru v Schengen tým, že posilníme jeho riadenie, hodno, sprísnime hodnotiace mechanizmy a že zapojíme do tejto činnosti viac nezávislých expertov a že zvýšime transparentnosť a zvýšime zapojenie parlamentu aby všetko bolo oveľa lepšie, aby sme hneď mohli pomôcť členským štátom, ktoré majú problémy a potrebujeme si vysvetliť, za akých okolností môžu byť znovu zavedené pohraničné kontroly. Toto všetko treba spraviť. Musíme bojovať aj proti korupcii. A bo... Samozrejme, v Bulharsku aj v Rumunsku je korupcia, ale korupcia je v každom členskom štáte. A komisia včera navrhla správu o tom, ako chceme E, bojovať proti korupcii. Už niektorí z vás na to poukázali. Ale medzi tým si musíme aj oceniť to obrovské úsilie Rumunska a Bulharska v tom, aby splnili technické požiadavky Schengenu. Preto tieto krajiny musia dostať jasnú perspektívu, jasný rámec čo sa od nich očakáva, tak aby členské štáty boli ochotné a pripravené prijať ich do šengenského priestoru. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Dury. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca, pani komisárka, vážení poslanci. V prvom rade sa chcem poďakovať každému za pozitívne slova. Chcem sa poďakovať tým, ktorí sú spokojní s maďarsk- úsilím maďarského predsedníctva pre nás bolo dôležité cítiť vašu podporu, cítiť, že stojíte za nami. Vidíme, že v Európskom parlamente je veľká väčšina za to, aby Rumunsko a Bulharsko raz vstúpili do Schengenu. A prečo môžu tieto dve krajiny vstúpiť? Pretože si odviedli svoju domácu úlohu. Počas posledných piatich mesiacov a v nadchádzajúcich týždňoch pre, rada, maďarské predsedníctvo budú pokračovať v svojom úsilí tak, aby sme mohli dokončiť tento proces, aby sme mohli povedať, že Rumunsko a Bulharsko sú pripravené na vstup do schengenského priestoru a že splnili aj posledné technické kritéria. Obe krajiny odviedli vážne úsilie a k tomu im treba zavlahoželať a oceniť ich. Počas debaty som počula viacero argumentov za aj proti vstupu týchto dvoch krajín do šengenského priestoru. Obe skupiny rečníkov spomínali ako kľúčové slova vzájomnú dôveru. A ja s tým súhlasím. Maďarské predsedníctvo pracovalo na budovaní tejto dôvery. Ako sme sa pokúšali budovať túto dôveru? V prvom rade sme sa zapojili do stáleho dialógu s týmito dvomi krajinami. Pozorne sme sledovali ich úsilie, snažili sme sa im pomôcť v tom, ako najlepšie oceniť a ohodnotiť toto úsilie. A súčasne sme boli v kontakte s ostatnými krajinami, ktoré mali obavy zo vstupu týchto dvoch krajín do šengenského priestoru. Taktiež sme sa pokúšali presvedčiť tieto členské štáty, aby sa priamo obrátili na Rumunsko a Bulharsko a aby e, rokovali v dialogu. Takže za, scénam, za scénou, za oponou bol neustály dialog a my sme sa snažili dosiahnuť vzájomnú dôveru a porozumenie. Táto vzájomná dôvera je predsa základom všetkých európskych politik bez nej nedokážeme dosiahnuť eh, harmonizované rozhodovanie členských štátov v Rade. Budovanie vzájomnej dôvery samozrejme trvá dlho. My sme mali na to 6 mesiacov a som presvedčená, že sa nám podarí za dva dní tento proces dokončiť a že členské štáty povedia svoje áno k tomu, že tieto členské štáty odviedli svoju domácu úlohu, čo nám pomôže pri budovaní vzájomnej dôvery, tento dialog, tieto konzultácie, po druhé stále úsilie v mene týchto dvoch krajín, ktoré takto budú dokazovať svoj záväzok chrániť naše vonkajšie hranice. Videli sme veľké zlepšenie a videli sme prvé úspechy týchto krajín a ja dúfam, že budú takto ďalej pokračovať. Ja si myslím, že aj niečo iné môže pomôcť, aj keď to oficiálne nie je kritérium vstupu do Schengenu. A to je spolupr- mechanizmus spolupráce a hodnotenia. Už sa to tu spomenulo mnohokrát. Komisia zverejní svoju správu v júni a táto správa sa bude zaoberovať organizovaným zločinom, bojom proti korupcii a podobne. Teda všetkým, či sme, o čom sme hovorili v našej debate, pričom tieto nie sú podmienky vstupu. Je to niečo, čo pomôže pri budovaní vzájomnej dôvery. Pozitív politikai döntést a Schengeni bővítésről is elő fogja segíteni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 Durante o debate um colega nosso disse que deixar entrar. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas eh, rozpravy kolega povedal, že nechať pristúpiť tieto dve krajiny, že to by bolo detinské rozhodnutie. Ja nesúhlasím. Myslím, že keď sme dospelí, eh, dospeli, tak eh, musíme predkladať aj zrelé argumenty a musíme byť racionálni spravodliví a teda nemôžeme e, uplatňovať dvojaký meter. Treba e, jednoducho zhodnotiť, či tieto dve krajiny splňajú kritéria na pristúpenie k Schengenu. Ak áno, tak ich treba e, privítať v šengenskom priestore a e, títo občania sú plnohodnotnými občanmi EÚ. Nemali by byť e, obeťami populistických prejavov. Všetci vieme, že Schengen by sa mohol zlepšiť a preto e, plánujeme nový hodnotiaci systém s cieľom identifikovať problémy a rozhodovať v prípade, ak by tie problémy pretrvávali ale e, treba vedieť, že z bulharských a rumunských občanov nemôžeme robiť obete takéhoto legislatívneho postupu. No a pani Dury, vám sa chcem poďakovať e, z celého srdca za to, že ste e, spomenuli Portugalsko. Je to krajina, ktorá uľahčila pristúpenie vašej krajiny a iných e, k šengenskému e, priestoru. Takže to bolo naozaj milé z vašej strany. E, prosím, povedzte rade o tejto rozprave a taktiež im povedzte, ako dopadne zajtrajšie hlasovanie o tejto správe. Rada musí pochopiť, že Európsky parlament, ktorý priamo zastupuje európskych občanov, si želá, aby Rumunsko a Bulharsko pristúpili k šengenskému priestoru. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ja myslím, že vzhľadom na e, pozitívne hodnotenia a vystúpenia e, dnes, to isté sa dá povedať o rade aj o komisii, ja myslím, že by sme mohli e, zablahoželať týmto dvom krajinám. Takže týmto je rozprava ukončená. Hlasovať budeme zajtra o 12. Vážení kolegovia, dáme si minútkovú prestávku a prejdeme na hodinu otázok na komisiu.